Okay.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 good luck. Okay, dear colleagues, please take your seats. Kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. Now, uh, where's the... No. Uh, as, uh, as, uh, some of you know... Ako niektorí z vás viete, pred 4 dňami ma vymenovali za nového ministra zahraničných vecí Grécka. Ďakujem vám. Zaujímavou časťou tejto práce je, že v nedelu a v pondelok v Luxembursku som sa prvýkrát oficiálne stretol s, s mojimi kolegami, ministrami zahraničných vecí z vašich krajín. Nikto mi neblahoželal, každý povedal veľa šťastia. Chcem vám povedať len veľmi stručne niekoľko slov na dovi- dovidenia. Parlament mi bude veľmi chýbať. Budú mi chýbať všetci priatelia, ktorých som tu získal. Myslím si, že nie je lepšie miesto v Európe pretože tento parlament obohacuje život. A určite to nie je e, dovidenia naposledy a nechcem, aby ste zabudli grečtinu, ktorú ste sa naučili posledný rok a pol. Poviem vám č- takúto vec. Povedzte mi, povedzte mi, ako povieme v prospech, ako povieme proti, ako povieme zdržal sa po grecky. Veľmi dobre, takže naučil som vás to. Čo by som teraz chcel, aby socialisti a GU, uh, GUE, vy ste IPR, PP a FDR, vy ste KATA. A zelení ALDE sú aposí. Jednoduché, že? A teraz, prosím vás, ideme. Výborne. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán Šulc má technickú poznámku, myslím. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán predseda. Chcem vás požiadať o slovo, pretože určite moji kolegovia majú pre mňa pochopenie, keď v mene našej politickej skupiny, ako aj v mene ostatných kolegov a kolegyň vám poviem, že beriete na plecia ťažkú úlohu. To viete lepšie vy ako my. Máte našu solidaritu pre vašu novú funkciu, pretože my všetci, bez ohľadu na našu politickú mienku, máme len jedno želanie a to je, aby tá krásna krajina, ktorej ministrom zahraničných vecí sa čo najskôr dostala z hlbokej krízy aj s našou pomocou. My potrebujeme Grécko a ja myslím, že sme s vami solidárni, s vašou krajinou aj s vami osobne. A chcem vám osobne, pán podpredseda, povedať, pán minister zahraničných vecí a Stavros, bol si pre nás asi nielen dobrým priateľom, ale aj dobrým kolegom. Bol si pre, naš, pre nás obohatením. Ďakujeme ti za mnoho rokov spolupráce a veľa šťastia, Stavros. Ďakujem veľmi pekne, milí kolegovia. Dovidenia. A teraz odovzdávam slovo ďalšej pozoruhodnej podpredsedničky, pani Wallis. Takže ďakujem vám veľmi.